Hneď e, úvodom mám pre vás jednu informáciu. Ide o jednu dámu, ktorá nás po dlhé roky podporovala v Európskom parlamente, pani Brigitte Stensborg, ktorá žiaľ e, od nás odchádza e, od 1. januára, odchádza do dôchodku. Môžete sa prosím postaviť.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 Hajda dnes obede je to ako naliehavý prípad a chcem poprosiť všetky kolegyň a kolegov o dôveru pre nasledujúci postup. Niektoré kolegyne a kolegovia, ktorí sa zaoberajú týmto prípadom, vedia, intenzívne týmto prípadom zaoberajú, vedia. Nemôžem povedať viac podrobností, ale ja som jeden z tých, ktorí o tom vedia, že je tesne pred tým, aby sme dnes v priebehu dňa našli riešenie pre tento prípad vládni predstavitelia EÚ pracujú na pozitívnom riešení a preto by bolo zmysluplné, aby sme dnes po obede vyškrtli tento bod z programu, pretože každá ďalšia debata by mohla ohroziť prácu cez diplomatické kanály. Preto mám túto prosbu, aby parlament súhlasil s tým, že by sme výnimočne túto, tento naliehavý bod vyškrtli z programu, pretože tým pomôžeme programu viac ako tým, že by sme o ňom e, e, tomuto problému viac ako keby sme o ňom diskutovali. Ďakujem.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 Vážený pán predseda, nie som presvedčený o tom, že môžeme o tejto veci hovoriť hneď teraz. Obávam sa, že je už trocha neskoro, aby sme o tom hovorili práve teraz, pretože my sme sa už o tejto veci rozhodli a preto je pre mňa veľmi ťažké otvoriť diskusiu o tejto záležitosti. Monsieur le Président, Vážený pán predseda, ja podporujem návrh Martina Šulca. Myslím si, že rokovania sú mimoriadne ťažké. Hovoríme o prípade ženy a práve sa snažíme nájsť politické riešenie. A myslím si, že keď ide o hľadanie politického riešenia, netreba tú situáciu sťažovať. Žiadam vás, aby ste eh, pomohli nájsť v prvom rade politické riešenie. Vôbec tego... Pan, pan, pan Portas się zgłosił. Bardzo proszę, pan Portas. Ďakujem, o slovo zahlasí pán Portas. É só para dizer o seguinte. É muito importante o trabalho diplomático. Diplomatická práca je veľmi dôležitá. A Aminatua Hajdar je mnoho dní v nemocnici, kde drží hladovku a to najhoršie, čo môžeme urobiť je, že by sme žene, ktorá bojuje o základné ľudské práva povedali, že tento Európsky parlament ju, na ňu zabudol. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Poprosím ešte o chvíľu strpenia. V súlade e, s pravidlom 140, s článkom 140, môžeme o tomto návrhu hlasovať, pretože bol predložený. Čiže bol predložený návrh na vypustenie tohto bodu z programu a v súlade s článkom 140 je možné tento návrh e, predložiť na hlasovanie. V tejto súvislosti by som vás chcel poprosiť, e, aby ste e, sa vyjadrili, kto je za tento návrh. López Aguilar, please. Pán López Aguilar. Gracias. Ďakujem pekne, predseda. Ako vedúci socialistickej delegácie v Európskom parlamente by som chcel povedať, že to, čo navrhol pán predseda Šulc a to, čo podporil predseda skupiny EPP, E, je na mieste, pretože nie je pochyb o tom, že tento parlament vyjadruje svoju solidaritu s prípadom Aminatu Hajdarovej, s e, jej konkrétnym osobným prípadom. Naozaj sa jedná o prípad človeka, ktorého život je ohrozený hladovkou, ale momentálne v našom záujme aj v jej záujme, aby sme podporili diplomatické úsilie konkrétne španielskej vlády, pretože na území Španielska sa Aminatu Hajdarová momentálne nachádza. Takže ide o to, aby sme podporili úsilie španielskej vlády, ktorá sa snaží vyriešiť prípad Aminatu Hajdarovej, ktorá je v stave hľadovky a prehlásila, že tú hľadovku nepreruší. Takže poprosím, podporme diplomatické úsilie, ktoré momentálne teraz prebieha. A to je to najlepšie, čo môžeme spraviť aby sme sa vyhli uzneseniu, ktorá by, ktoré by mohlo si celú situáciu zhoršiť. Ďakujem. Takže kto hlasuje proti tomuto návrhu, nech sa páči. No, vážený pán predseda, ja by som chcela vysvetliť naše stanovisko, prečo sme proti. Podľa mňa je nevhodné predložiť tento návrh takto ako tu zaznel dnes do poludnia, už aj preto, že by sme nedostatoč, nedostatočne rešpektovali všetky parlamentné skupiny, ktoré predložili návrh uznesenia. Ešte včera sme o tom diskutovali 3 hodiny, snažili sme sa zohľadniť všetky aspekty, brali sme do úvahy snahy všetkých skupín, ktoré sa vyjadrovali k tejto veci z rôznych uhlov pohľadu a snažili sa dopracovať k spoločnému textu. Nakoniec sa nám podarilo dopracovať k textu uznesenia, s ktorým sme všetci súhlasili a snažili sme sa vyriešiť eh, rozdiely a sporné body. Takže myslím si, že tento parlament sa jednoducho musí v takejto situácii vyjadriť. Ak sa nevyjadríme teraz, tak kedy by sme sa mali vyjadriť? Ďakujem pani za vypovieť. I i por e... por Ďakujem pekne. A na záver, pán predseda, ďakujem pekne. Situácia je jasná. Ďakujem veľmi pekne. A dámy a páni, Takže budeme hlasovať, kto je za prijatie návrhu. Prosím, zdvihnite ruky. Sorry. Point of order. Point of order. Prepraszam. Faktická pripomienka, nech sa páči. Vážený pán predseda, E, faktická otázka. Ja som žiadal o slovo, to, to som nedostal, neviem prečo. Nie je pravdou, že tento parlament sa vyjadril k prípadu pani Aminatu Hajdarové. To nie je pravda. Až dnes sa chcel k tomuto prípadu vyjadriť po 33 dňoch hľadovky a teraz sa tu tvrdí, že o e, no, tejto téme nebudeme diskutovať. Ja si myslím, že to je amorálne. Ďakujem pekne, dámy a páni. Budeme hlasovať. Takže ešte raz, dámy a páni, budeme hlasovať. Hlasujeme. Faktická? Nech sa páči. Señor presidente, he pedido la palabra. Vážený pán predseda, ja som žiadal o slovo práve kvôli faktickej pripomienke. Tento parlament má určitý záväzok, ktorému sa nemôžeme vyhnúť. E, tento záväzok sa týka ľudských práv. Pán Šulc dnes ráno predložil návrh. Áno, máme informácie, máme údaje, ktoré sú veľmi dôležité v prípade pani Hajdarovej. A je veľmi dôležité, aby sme dnes popoludní po diskusii rozhodli na pléne. Proszę. Bardzo proszę. Pán predseda, v tomto parlamente som už veľa rokov a zodpovedal som za debatu o ľudských právach v mojej politickej skupine. Venujem tomuto prípadu veľkú pozornosť a chcem povedať, že minulú nedelu som mal dlhé rokovanie o tomto prípade s marockým ministrom zahraničných vecí a mám pocit, že dnes máme možnosť, aby hľadovka pani Hajdarovej skončila a aby sa našlo pre ňu riešenie. Keby som mal pocit, že by som mohol verejným vyjadrením prispieť k riešeniu, tak by som urobil takéto verejné vyhlásenie. Ale si myslím, že v takomto zložitom diplomatickom prípade je potrebná diskrétnosť na riešenie toho problému. A preto prosím kolegov, aby prispeli potrebnou dis- eh, diskrétnosťou k záchrane tejto ženy. To je moje jediné želanie. Ďakujem. Proszę Państwa, e, ja chciałem Państwa prosić... Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja by som vás chcel požiadať a láskavo vašu pozornosť. Nemôžeme predlžovať diskusiu na túto tému, takže posledný, posledné hlasovanie. Kolega číslo 92. Ďakujem pekne, pán predseda. Poprvé by som chcel povedať, že ma prekvapilo to, čo povedala pani Bilbao. Od včera prebiehajú diskusie, diskutovali sme o tom 3 hodiny na túto tému. A keď pán Šulc má informácie už od nedele ohľadom aktuálnej situácie, mal nám to povedať včera, skôr ako sme začali diskutovať o tomto uznesení. A keď tomu tak nie je, tak potom včera, respektíve keď nám nič nepovedal. Včera sme diskutovali v rôznych skupinách, dopracovali sme sa k určitej dohode na kompromise. Nie, text, na ktorom sme sa včera dohodli, no, to nie je pravda. Máme zodpovednosť schváliť uznesenie, aby sme poznali, aby bolo jasné, aká je stanovisko tohto parlamentu v prípade e, pani Hajdarovej. Takže navrhujem, aby sme postupovali tak, ako je to bežné. Ďakujem. Pán Kanok. Vážený pán predseda, jednoznačne je tu rozdielný názor, je to delikátna záležitosť, panuje tu chaos, takže poprosím vás, aby sme odložili toto hlasovanie na pobede na treťu a dovtedy si to aj na skupinách, aj v jednotlivých stranách zistíme a zistíme aj, čo sa v skutočnosti deje v Maroku. Ďakujem. E, proszę Państwa, zebraliśmy... Dámy a páni, Zospierali sme všetky vystúpenia, pripomienky a poznámky. Máte plný obraz. A podľa pravidla 140 rokovacieho poriadku by som teraz rád o tomto návrhu hlasoval. Je tu konkrétny návrh, aby sa dnes na túto tému nediskutovalo. Kto je za tento návrh? Poprosím, zdvihnite ruky. Kto je za tento návrh, aby sa dnes nediskutovalo o tejto veci? Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Takže overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Kto? Áno? Takže všetci ste odhlasovali? Ukončujem hlasovanie. 249 za, 163 proti a 135 sa zdržalo. Takže návrh bol schválený. Pán predseda Šulc a jeho druhý návrh v rámci rokovacieho poriadku. Veľmi pán predseda. že ešte raz musím pokúšať trpezlivosť tejto snemovne. Na hlasovacom zozname máme a hlasovanie o zásadách subsidiarity. Na základe článku 177 odsek 4 rokovacieho poriadku žiadam, aby sme hlasovanie o tomto bode odročili na nasledujúce plenárne zasadnutie a aby sme hovorili o príslušnosti možnosti prijať uznesenie k tomuto bodu. Myslím si, že parlament sa zhodol v tom, že zásady subsidiárnosti a základných práv sú zaručené, ale nemá význam to zvýšiť na úroveň Európskej únie a v mene mojich talianskych kolegov chcem vyslovene povedať, že diskusia, ktorá sa vedie v Taliansku, je diskusia, ktorá sa týka diverzity a plurality a nemá žiaden význam, aby sme tu prijali takéto uznesenie e, k tejto otázke. Pán predseda, pán predseda, je skutočne pozoruhodné, pozoruhodné, že politické skupiny, ktoré demokraciu nepoznajú, pretože nenechajú ani rečníka dohovoriť, sa tu tvária ako ochrancovia e, e, demokracie. Preto žiadam na základe článku 177 odsek 4 o odročenie hlasovania a o preskúmanie prípustnosti uznesenia a hlasovania. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mám konkrétny návrh. Pán predseda Šulc, nasadte si sluchatka, ak vás môžem poprosiť. Takže mám konkrétny návrh. Keď sa dostaneme k tomuto bodu v druhej časti hlasovania, začneme hlasovaním o rozpočte a potom tam máme ešte nejaké ďalšie body. A medzi tým si každý môže premyslieť návrh pána predsedu Šulca a vrátime sa k tomu, keď sa dostane, keď sa v podstate toto uznesenie dostane na náš program, to znamená v druhej časti hlasovania. A teraz by som rád začal s hlasovaním o rozpočte. Pán Poselt, faktická pripomienka, nech sa páči. Veľmi stručne chcem požiadať, keďže sa, sme sa dohodli o naliehavom prípade a potom sme sa dohodli aj o tom, aký bude rečnícky čas pri naliehavostiach, takže chcem poprosiť, aby sa ten čas rozdelil medzi dve ďalšie témy, ktoré zostali na dnes popoludne, pretože sme ten jeden čas e, zrušili a máme tu jednu hodinu na naliehavé prípady a žiadam, aby sa ten čas, čo sme ušetrili, rozdelil medzi dva e, e, zostávajúce body. Takže to zvážime przystępujemy do... Dámy a páni, začneme s hlasovaním o správe pána Bögeho. V programe máme hlasovanie.